E, financovania cenných papierov. Pán Renato Soru, spravodajca, vystupí ako prvý. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Podpredseda komisie, dámy a páni, už sa dostávame takmer na záver legislatívneho postupu ktorým som sa zapodieval posledného pol druhá roka. Dúfam, že s končným schválením skončí vlastne aj tento postup legislatíva o e, transakciách e, s cenými papiermi. E, je dôležitá nielen preto, že súvisí s našou prácou v parlamente, ale pretože sme našli zdravý kompromis medzi dvoma cieľmi tejto legislatívy. Efektívne likvidné trhy, ale zároveň aj záruky transparentnosti a jednoznačných pravidiel s cieľom predchádzať systémovým rizikám na finančných trhoch. Kríza, ktorá e, v roku 2007 roku začala v Spojených štátoch a rozšírila sa po celej Európe, e, nepochybne poukázala nielen na to, ako bankový systém je navzájom prepojený, ale aj na to, že je tu veľa prepojení medzi tradičným bankovníctvom a tzv. tieňovým bankovníctvom. A tieto subjekty, ktoré sú síce rôzne, splňajú podobné úlohy, ako kedysi tradične splňali banky, ale uplatňovali sa na ne rovnaké pravidla, pretože neboli považované za finančné inštitúcie. Európska centrálna banka a jej vedenie sa vyjadrilo v tom zmysle, že príliš veľké a príliš zadlžené takto vyzerali tzv. tieňové bankové inštitúcie. Mnohé transakcie mohli viesť práve k nadmernej zadlženosti a teda k zvyšovaniu rizika a ohrozeniu celého systému. Eh, odhady boli také, že toto tieňové tzv. bankovníctvo v roku 2011 zarobilo 51 miliard eur štvornásobok HDP celej Európy. Používanie SFT bolo hlavným prepojením medzi tradičným bankovým systémom a tým tzv. tieňovým a preto Rada pre finančnú stabilitu a skupina odborníkov pod vedením pána Liganena E, za pomoci Európskej komisie e, vydali viacero odporúčaní na zvýšenie bezpečnosti a transparentnosti systému a pri zachovaní likvidity trhu. Je tu potreba zaručiť takúto likviditu pre financovanie e, transakcií. Pravidlá, ktoré potrebujeme schváliť, majú zlepšiť významným mierom tento trh. Poprvé v nariadení sa navrhuje, aby všetky transakcie boli evidované v ústrednej databáze, čo umožní e, mať informácie o veľkosti týchto transakcií v tradičnom bankovom systéme aj v tom tzv. tieňovom. Po druhé, väčšia transparentnosť medzi investičnými fondami na trhu investormi a po tretie, lepšia reglementácia tzv opätovných transakcií alebo e, e, zabezpečovania cenných papierov, respektíve ich sekuritizácie. E, potom sú tu ešte aj ďalšie ustanovenia na finančnom trhu, ako napríklad EMIR. Je potrebné zabezpečiť nielen transparentnosť, ale aj poskytnúť akúsi istotu v realizovaných transakciách nad tým musí dohľadať Centrálna banka a preto si myslím, že e, toto je dobrý kompromis, o ktorom sa bude hlasovať zajtra v pléne. Ďakujem pekne, pán spravodajca. V mene komisie vystupí pán podpredseda komisie, pán Dobrovský. Nech sa páči, máte slovo. Dobre, Takže ďalšíkrát ďakujem pán predseda, vážení páni poslanci, pani poslankyne. Som veľmi rád, že môžem dnes hovoriť o nariadení SFTR a poblahoželať pánovi Sorovi a tieňovým spravodajcom za odvedenú prácu pri tomto návrhu. Toto nariadenie je súčasťou našej reakcie na zvýšenie bezpečnosti a transparentnosti finančných trhov. Pomôže nám lepšie zvládať rizika v tieňovom bankovom sektore v súlade s odporúčaniami finančnej, eh, Rady pre finančnú stabilistu. Je tam viacero opatrení, ktoré už sme prijali na reglementácii tieňového bankového sektora, napríklad napríklad európske nariadenie o európskom e, trhu, e, hovorí o e, investičných e, trhoch a zabezpečujú, a ďalšia smernica zabezpečuje reglementáciu aj týchto fondov. Mm. SFT transakcie sú transakcie, kedy sa používajú cenné papiere e, ako zábezpeka na pôžičku hotovosti alebo naopak financujú európsky trh a umožňujú takéto lepšie riadenie rizik sú súčasťou monitorovacej politiky Európskej centrálnej banky. Počas finančnej krízy sa jasne poukázalo na to, že sme nevedeli dostatočne o tom, čo sa deje na týchto trhoch bez spolahlivých údajov sa ťažko zabezpečoval dohľad Európska rada pre európske systémové rizika, Európska stabiličná rada a ďalšie rady Európskeho centrálnej banky e, tvrdia, že tieto opatrenia e, vytvoria lepšie investičné prostredie a my na komisii sme to takisto analyzovali, takže som rád, že sme blížime dosiahnutiu dohody o legislatíve, ktorá zvýši transparentnosť. Som vďačný parlamentu za tvrdú prácu na túto tému a som presvedčený, presvedčení o tom, že politická dohoda, ktorú ste dohodli spolu s radou, dá tú správnu rovnovahu, zvýši transparentnosť tromi hlavnými spôsobmi. Poprvé, e, zavedie nahlasovanie do centrálnej databázy o e, tzv. depozitároch obchodníkov. To umožní lepšie identifikovať rizika v prípade potreby konať. Po druhé, fondy budú transparentnejšie pre investorov aj cez e, e, pravidelné správy, aj pred investičné dokumenty. dokumenty. Investori tak budú môcť e, zdravo investovať. Po tretie, nariadenie zvyši transparentnosť ohľadom použitia cenných papierov ako bezpeky, To by malo znížiť tzv. domino efekt, kedy zlyhanie jednej transakcie následne vedie k zlyhaniu ďalších transakcií, keďže tá istá, ten istý cenný papier sa eventuálne použije viackrát ako zábezpeka. E, máme tu nariadenie o e, infraštruktúre finančných trhov, v rámci ktorého budú mať e, inštitúcie dosť času sa prispôsobiť, zníži sa zaťaž na stredných a podnikoch a obmedzí sa reporting len na regulačné účely a účely dohľadu. Zoznam orgánov dohľadov bude mať, títo budú mať E, prístup k databázam, tak by sa zabezpečila konzistentnosť. Európske orgány pripravia návrh technických noriem, e, v ktorých stavia, stanovia podmienky pre podávanie hlásení. ESMA zabezpečí konzistentné uplatňovanie v celej Európskej únie. Komisia sa zavezuje pripraviť propočným spôsobom legislatívu a nájsť správnu rovnováhu medzi riadením rizika a podporovaním rastu. Transparentnosť je dôležitou súčasťou tejto agendy tým, že budú správne informácie k dispozícii, investori budú môcť príjmať zdravé rozhodnutia, budú sa správať zodpovedne, vyhnúť sa zbytočnej záťaži a ak to bude potrebné, e, podľa dôkazov budeme môcť cieľene konať. Toto nariadenie bude dôležitým krokom práve týmto smerom a očakávam z, nielen túto diskusiu, ale aj hlasovanie zajtra v plene. Ďakujem. Paldies. Paldies. E Ďakujem pekne. A teraz e, nastal čas na vystúpenie zástupcov politických strán v mene EPP. Pani komisárka Danuta Maria Hübner po druhá minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, podpredseda Dobrovských, vážení kolegovia. Toto nové nariadenie určite prinesie ďalšiu mieru transparentnosti do toho, ako funguje finančný sektor. Budeme mať lepší prehľad o tom, čo sa deje v tieňovom bankovom systéme, aké transakcie robí kto s kým, kedy a aké aktíva sa používajú a z akých podmienok. To pomôže eh, aj účastníkom trhu. Verím tomu, že tá väčšia transparentnosť eh, nepovedie k tomu, že sa transakcie presunú na menej regulované trhy. Je dôležité, aby toto nariadenie vstúpilo do platnosti spolu s e, informáciami. To je dôležité pre investorov. Je dôležité, aby sa tieto inštitúcie dohodli na tom, že zmenia IMIR a dajú prístup k správnym informáciám, ktoré sú v obchodných depozitároch e, ktoré, ku ktorým budú mať prístup e, orgány po zavedení IMIRu. Je dôležité, aby sme mali dobre kvalitné údaje na zabezpečenie dohľadu. Spravili sme takisto technickú zmenu, ktorá by mala uľahčiť Európskej komisie e, oznamovať e, dojednania v tretimi krajinami podobné ako IMIR. A ja osobne som rada, že sme sa dohodli na výnimke malých a stredných podnikov z povinnosti podávať hlásenia vlastne protistrana v mene oboch strán bude podávať hlásenia. V tomto prípade protistranou bude banka alebo veľká finančná inštitúcia. Ďakujem pekne. Pani komisárka, pani poslankyňa v mene SAD. Pán Jonáš Fernández. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, querría agradecer. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Najskôr by som chcel poďakovať spravodajcovi za správu. Zajtra budeme hlasovať o tomto nariadení a myslím, že to je veľmi dôležitý krok, aby sme odstránili dostatočnú transparentnosť a mimo regulovaných trhov. To bola snaha našej skupiny, aby sme zlepšili systém. Dôležité je tiež zlepšenie informácií, ktoré dostávajú trhoví aktéry ktoré musia ponúkať. No a myslím, že sociálna a socialisti a demokrati dosiahli výrazné zlepšenie eh, textu komisie. No a na záver by som chcel ešte dodať, že v rámci ambiciozného projektu Unie kapitálových trhov potrebujeme cestu, novú cestu, ale nemôže robiť nové cesty na to, aby sme ešte rozšírili transparentný bankový systém. Potrebujeme transparentný trh s príslušným dozorom. To musí byť základ, na ktorom treba budovať úniu kapitálových trhov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz menej skupiny e Ja Dostáva slovo pán Ožok. Ďakujem veľmi pekne. Hlavným cieľom tejto správy bolo zvýšiť finančnú stabilitu v EÚ. Tento cieľ môžeme dosiahnuť, ak zvýšime transparentnosť a aktivít, ako napríklad transakcie s cennými papiermi, ako aj iné aktivity, ktoré takú hodnotu skupina EKR v spolupráci s EPP a ALDE. My sme pozm- predložili pozmeňujúce návrhy a myslím, že vďaka nim sa nám podarilo odstrániť pochybnosti v niektorých otázkach. Napríklad znížili sme podmienky súvisiace s poskytovaním informácií o kódovaných spoločnostiach. Rovnako sme určili ustanovenia, ktoré súvisí s zábezpekou. Ale ja chcem byť veľmi opatrný, čo sa týka niektorých mechanizmov, ktoré by nás priviedli k dosahovaným cieľu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz mene skupiny ALDE dostáva slovo poslanec Debaker na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Kolegyne, kolegovia, pán komisár, toto možno nie je taká najbodlivejšia debata, ktorú tu dnes eh, si vypočujem, a myslím, že týmto vytvárame lepšiu finančnú stabilitu na dôležitom trhu pre európske hospodárstvo. Eh, zohráva to dôležitú úlohu o financovaní nášho hospodárstva. Ďakujem, eh, ďakujem za vyváženú, za vyváženú eh, správu zasadením finančnej stability v konečnom dôsledku chceme poistiť, že výkazníctvo sa bude používať a bude používané na zamýšľané, zamýšľané spôsoby týchto troch hlavných eh, kľúčových eh, oblastí eh, daní z transakcií treba vždy vykazovať. No a malé a stredné podniky aj povinnosti boli, boli znížené. Po druhé, zaistili sme transparentnosť pre investorov. Musíme umožniť hodnotiť rizika ako súčasť ich investičných rozhodnutí. A ďalej sa hovorí o transparentnosti pri používaní aktív. Strany majú možnosť hovoriť o rizikách a následkov v prípade bankrotu. No a aktíva sa môžu používať len pri splnení istých podmienok. Ďalším dôležitým bodom Ježiš sa nám podarilo prejaviť, predložiť realistický časový harmonogram. Chceme sa vyhnúť eh, podobným problémom ako pri zavádzaní systému EMIR. Všetky strany musia mať dostatočný čas na implementáciu požiadaviek, takže myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť vyvážený prístup, eh, zabezpečiť transparentnosť eh, s minimálnymi prekážkami pre všetkých aktérov a preto dúfam, že zajtra budeme hlasovať za. Ďakujem pekne a teraz v mene skupiny NFM dostal slovo pán poslanec Bernard Mono. Na jednu minútu ďakujem veľmi pekne, vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, financov, paralelné financovanie alebo e, tieňové, tieňové bankovníctvo je rizikom pre svetové hospodárstvo. A tie toxické cenné papiere len zhoršujú hospodárskú situáciu napriek dozorom bankových bankových orgánov. V obehu sú stále trilióny takýchto tieňových do, dolárov. Nuž nové pravidlá musia zabezpečiť transparentnosť zopätovné používanie kazených papierov malo byť zakázané, čo je e, obrovský zdroj rizík, reálna separácia e, investičných baniek a alebo separácia rôznych druhov bank musí byť zaistená a, a predchádzať nezodpovednému správaniu a, a bankovému lobby. A súkromné osoby ani štáty nemôžu zachraňovať banky, ktoré sú insolventné. Ďakujem veľmi pekne. A teraz slovo dostáva ani Romana Tomč. Tomč na 1,5 minúty. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. A globálna kríza na ukazuje aj nedostatky a zraniteľnosť našich finančných systémov predovšetkým ukázala ukázala možnosti, ako eh, sa eh, ako je možné eh, realizovať veľké špekulácie a podvody. Vieme, že špekulácie prinášajú obrovské zisky a to je oblasť rýchlych ziskov. No a tak, ako prídu rýchlo, rýchle zisky, prídu aj rýchle straty. A tomu musíme predísť. Musíme sa aby, a musíme sa vyhnúť tomu, aby daňoví poplatníci platili za tieto špekulácie. Veľmi transparentný systém nielen v bankách, ale aj pri iných finančných inštitúciách. Rada by som ešte upozornila na niečo iné, čo z čoho mám veľké obavy. V Slovensku sme mali veľké problémy s bankovým systémom a daňových poplatníkov to stálo veľké prostriedky, ale dodnes nevieme, kto je za to zodpovedný, keď naša strana v Slovensku eh, žiadala odpoveď na to, čo sa stalo v bankovom systéme, vždy uh, sme sa stretali s rovnakou odpovedou, to je bankové, uh, bankové tajomstvo. Ja rešpektujem bankové tajomstvo, ale uh, nemôžem prijať, či sa to účelovo zneužíva. Ja si želám, aby uh, to tak bolo všade. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, slovo pani Nina Gil. Ďakujem pekne, pán predseda a komisár. Ja a ďakujem spravodajcovi za vynikajúcu správu. On zaistil, že transakcie spočívajúce na financovaní cených, cených papierov bude v budúcnosti transparentnejšia. Nuž, cieľom je, aby bankový systém bol bezpečnejší, zvýšila sa transparentnosť a posilnil dozor musí zohrávať dôležitú úlohu v finančnom sektore, zaistilo likviditu na sekundárnych trhoch, prispelo k týnemu vladeniu a zaistilo kapitálno. A to nielen posilňuje správa a tiež to umožňuje lepší monitoring a koncentrácie rizika. Ja vítam túto správu, ktorá osvetľuje tieňové bankovníctvo, pretože podľa môjho názoru nedá sa regulovať len bankový sektor a ne, sektory, ktorý, aby v iných sektoroch pokračovali veľmi rizikové aktivity, čo je veľmi kritické a dôležité pre dobré fungovanie Unie kapitálových trhov. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo teraz dostáva poslankyňa Barbara Kapel na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár. vypnutia krízy je jasné, je transparentná kontrola, treba zlepšiť len v tradičnom bankovom sektore, ale v rámci tieňových bankách, ktoré um, spravujú, eh, vykonávajú veľkú časť eh, obchodov, ohlasovacia povinnosť, tak ako sa očakáva a ako sa o nej hovorí v správe, pomáha zlepšovať bezpečnosť, transparentnosť, znižovať rizika, a pomáhajú pomocou centrálneho registra, transparentnosť pre investorov zvyšovať a pomáhajú, pretože úverové inštitúcie a kotované spoločnosti budú zverejňovať svoje hospodárske výsledky. No a sa tiež sa zaoberal prevádzkovými nákladmi, ktoré týmto vzniknú, aby boli čo najnižšie rovnako pre nové predpisy a štandardy už existujúcich postupov sa zavádza lepšia regulácia a za to treba poďakovať osobitne spravodajcovi. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva poslanec Tomas Mann na 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Na ceste Bankovej únii Európska únia dosiahla e, jasné výsledky dozor a regulácia okrem tradičného bankového sektoru musia byť zlepšené v nebankovom sektore. E, treba osvetliť, e, trochu to je to tieňové bankovníctvo a podobné, podobné opatrenia sú dôležité, aby Európska centrálna banka, ESMA alebo iné zlepšili opatrenia. No a na tomto základe budú mať investori lepšie informácie. Transakcie financovania cených papierov môžu znižovať rizika tá Hübner a pravdu, keď poukazuje na toto, že tá posunená regulácia v minulých rokoch nemôže viesť k tomu, aby tieňové banky mohli vykonávať bankové funkcie. Treba jasne definovať sankcie, pravidlá. Ja vítam dohodu po trialógu. My sme mali poriadok a komisia, pán Dombrovskis, e, výsledok e, opísal ako zásadný a pokrok na ceste k transparentnosti, s tým súhlasím, no a pre hospodárstvo zostav, zohrávajú tieto obchody dôležitú úlohu. O to vyš, dôležitejšie je obmedziť s tým spojené rizika a záťaž pre malé a stredné podniky udržať na čo najnižšej úrovni. Ďakujeme pekne. A teraz dostal slovo poslanec Fred Sante. Ďakujem pekne. Samozrejme teda potrebujeme banky a finančné inštitúcie, ktoré fungujú v súlade s transparentnými pravidlami, ktoré zohľadňujú obavy a problémy, ale tiež aj silnú defláciu Európa a v Európe je investičný problém transparentnosti nemôže viesť k stanovisku Európskeho finančného systému treba e, zaistiť rovnováhu zavedenie nových systémov dozoru tak ako je to v tejto správe, možno bude nevyhnutné, ale treba zaistiť, aby to bolo v súlade s hospodárskymi potrebami doby, čakajú mm, sa, musia urobiť najväčší krok v investíciách, ktorý musí prijať Európa. A takýto krok a možno sa nepodarí, keď Európa bude vysielať zmiešané signály na jednej strane, že finančné inštitúcie hovorili, boli proaktívne, a ekonomicky expandovali, na druhej strane hovoria, že musia e, sledovať e, nové spôsoby a nové pravidlá. My musíme a e, potrebujeme záruku, že to, čo robíme, aj keď je to nevyhnutné, nebude viesť k medzničnosti Žijúci na teraz slovo dostáva Pani Moska, ale zdá sa, že tu nie je. Takže prejdeme k spontánnej časti našej rozpravy. A prvým rečníkom je Stanislav Polčák. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slova. Za slovo predseda. Ja si myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že potrebujeme vniesť trochu viac svetla do oblasti tieňového bankovníctva, do toho šedého priestoru i dnes banky sa nachádzajú, čo tu dnes zaznelo, kolegu z pravej časti spektra, oddelenie tej špekulatívnej časti bankovníctva tých klasických bankových domov, to už myslím, že nie je cesta. Je nepochybné, že potrebujeme viac transparentnosti do činnosti bank. Na tom sa myslím, že všetci zhodneme a musíme potlačať tie nežiadúce, veľmi rizikové, špekulácie sú sprevádzané tými pákovými efektami. Skutočne to, je toto riziko, že celý domček z karát, alebo že to celé zrúti ako domček z karát. No a v poslednom v poslednej rade by som chcel hovoriť ten návrh, ktorý hovorí o oddelení administratívnej povinnosti eh, malých a stredných podnikov. To myslím, že presne tá cesta musí ísť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 v veľkých hrozbách, rizikách, nebezpečenstvách. Už predchádzajúca Európska komisia už eh, pred roky venovala štúdiám mm, z toho, čo, čo je zložený a z čoho pozostáva systém tieňového bankovníctva. Teraz treba povedať, že tento sektor poznáme oveľa lepšie ako pred istým obdobím že tento systém paralelného bankovníctva sa vyvíja oveľa rýchlejšie, ako by mohol zareagovať európsky systém. A ja by som chcel len komisii naznačiť, že treba ísť veľmi rýchlo na tej ceste, lebo no, sme sa vydali. My sme podporili komisiu, pretože skutočne treba zistiť, aby výzvy, s ktorými je Európska únia konfrontovaná a tento neregulovaný sektor sa veľmi rýchlo rozvíja. Takže ja, pán komisár, želám, aby ste postupovali čo najrychlejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo teraz zostane pán poslanec Notis Marias. Ďakujem pekne, pán predseda banková kríza 2008 z hypoték subprimes to ukázalo, že je veľmi dôležité dohľadať na financovanie cenných papierov, hm, transparentnosti transparentnosť systém tieňového bankovníctva treba regulovať, aby sme dokázali predísť novým krízam. My sme už počuli o tom, aké je to ťažké, čo sa týka ubezpečenia rôznych eh, cenných papierov na trhy s cenými papiermi sú vystavené rôznym trhom a preto potrebujeme aj kontrolu tieňového bankovníctva, aby sme mali takový efekt do financovania. Treba sa pýtať, kam ten kapitál smeruje. Je Tu snaha o získa a nie o rozvoj a zamestnanosť. A preto to treba ukončiť. Ďakujem pekne, teraz za slovo poslanec Vali. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. V našom bankovom systéme sa koncentrovali najväčšie nebezpečenstva počas krízy používania pákového efektu a uh späť okolistenými papiermi treba ešte obmedziť. Komisia bola na začiatku na správnej ceste, ale posledné dva predpisy, štruktúrálna reforma alebo predpisy, predpisy, o ktorých sa dnes bavíme, ktorých dnes hovoríme, boli no, obmedzené, neexistuje politická vôľa na skutočnú reguláciu. Chceme viac radšej kapitálových trhov a dereguláciu programy rôzneho druhu. Zdá sa, že sme sa z roku 2009 nepoučili. Nemôžeme sa podriadiť finančným trhom, ktorí nám diktujú a chcú diktovať isté podmienky, pretože politika musí regulovať finančný svet. Ďakujem pekne. Anvaj. A teraz mene Európskej komisie dostáva slovo je podpredseda Aldis Dombrovskis. Nech sa páči. Vážený predseda, poslankyne poslanci, sme radi, že mnohí z vás podporujú túto legislatívu, ktorá zvýši transparentnosť na finančných trhoch. Komisia chce, aby pravidla boli čo najskôr finalizované a to nám umožní aby systém správne fungoval, keď zhromaždíme údaje, tak môžeme začať s analýzou možných rizik a zaistiť, aby sa efektívne riadili táto legislatíva. Kladali sme vypracovať správu do konca roku 2016. Komisia zverejní svoju správu o rok neskôr a stanoví, alebo či stanoví pokrok v medzinárodnom sektore v súvislosti s týmito transakciami. Je tu hodnotí hodnosť a nariadenie pre európske trhy. Ja by som chcel podporiť a požiadať vás, aby ste podporili rozprávu tak, aby sme pomohli investorom informovanie sa rozhodovať a tak, aby naše trhy boli bezpečnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár, pán popredseda. A teraz dám slovo spravodajcovi, pánovi poslancovi Renatovi Soruovi. Ďakujem, pán predseda. Naozaj si vážim to, čo tu zaznelo v snemovni dnes večer na adresu toho, že zdieľate názor na legislatívu, ktorú, o ktorej budeme zajtra hlasovať. Pán Vali hovoril naposledy a vyjadril niektoré obavy, ktoré tu zazneli aj z úst iných. A síce, že sme zmeškali príležitosť určiť e, hranicu využiteľného pákového efektu a e, počet e, opakovaného využitia určitých nástrojov, ale Rada pre finančnú stabilitu na tom pracuje a čakáme, čo bude výsledkom ich analýzy. Nadmerná regulácia je príliš nebezpečná, najmä na trhu, ktorý je taký vzácný a cenný pokiaľ, ako zdroj likvidity pre trhy. Takže si myslím, že môžeme byť spokojní so súčasným textom, ktorý zdieľa veľký koncenzus v parlamente. Ďakujem v prvom rade mojim kolegom tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu, ako aj zamestnancom a e, parlamentu a pracovníkom DG Inte, ako aj pánovi podpredsedovi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem spravodajcovi a týmto končím túto debatu.